Vážené dámy, vážení páni, chcem vám oznámiť, je mi cťou, že vám môžem oznámiť, že Sacharovová cena za rok 2012 bola udelená následovným osobám. Pani Nasrin Sotodev a pán Jafar Panahi z Iránu boli e, zvolení jednomyselne konferenciou predsedov a bola im udelená Sacharovová cena. Konferencia predsedov teda hlasovala jednomyselne, boli vyznamenaní jednomyselnou podporou. Týmto chceme vyjadriť tejto žene a tomuto mužovi solidaritu aj podporu. Napriek strachu, napriek zastrašovaniu v Iráne sa rozhodli, že budú považovať osud svojej krajiny za dôležitejší ako svoj vlastný osobný osud. Nasrin Sotodeh sa zasadzuje za ochranu ľudských práv a za opozičných aktivistov a novinárov. Vďaka týmto veľkým činom a odvážnym činom bola vytrhnutá z kruhu svojej rodiny a bola obviňovaná z propagandy proti štátu alebo z útokov na národnú bezpečnosť. Bola odsudená na 11 rokov odňatia slobody. Vážené dámy, vážení páni, boj za slobodu, za ľudské práva, za slobodu názoru, za spravodlivé súdne konania. A ak toto všetko je považované za útok na národnú bezpečnosť, na bezpečnosť štátu, tak potom my sa vyslovujeme proti tomu. Cena pre pra- pani Sutoudech je takisto aj jasným odsudením iránskeho režimu. Jafar Panahi je jeden z najznámejších, medzinárodne najznámejších iránskych režisérov. Jeho filmy sú portrétmi komplexnej, bohatej a krásnej krajiny a jej obyvateľov. Tak ako v každom dobrom portréte, tento muž nevykresluje iba zásluhy, ale aj každodenné problémy Iránčanov. Štátne a diktátorské režimy sa samozrejme vždy boja najviac tej tvrdej reality, ktorá vládne v ich štátoch, v ich krajinách. A preto takí ľudia ako pán Panahy sú pravidelne umlčovaní. Pani Sutoudech aj pán Panahy stoja za všetky hodnoty, ktoré reprezentuje aj Európska únia. A preto im obom hovoríme jasne a nahlas, nie ste sami a ja dúfam, že v decembri prídu osobne do Štrasburgu, do tohto parlamentu, aby mohli prevziať túto cenu. Vyzývam týmto aj iránske orgány, aby urobili všetko preto, aby e, to týmto dvom nositeľom Sacharovej ceny umožnili. Vyzývam všetkých kolegov aj kolegyne v tejto sále, ktoré pardon, chcem sa poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam, ktorí tento rok pracovali na príprave udelovania Sacharovovej ceny. Od roku 1994 som sa zúčastnil v rôznych funkciách v tomto parlamente na každom udeľovaní Sacharovovej ceny. Ešte nikdy som nezažil, aby konferencia predsedov sa rozhodla o, o udelení ceny jednomyselne, bez uh, alternatívneho návrhu. Čiže Naozaj je to jedinečné. Dnes e, prijatie tohto rozhodnutia trvalo iba 3 minúty. Ja si spomínam aj na iné diskusie, na veľmi odlišné diskusie. To znamená, že tento parlament si naozaj jednoznačne želá odmeniť a oceniť pani Dech a pána Panahyho. Ešte raz gratulujem obom e, nositeľom Sacharovej ceny a ďakujem vám za pozornosť. Pán um kolega Kellenen. Ja vítam udelenie Sacharovovej ceny a je vynikajúce, že to bolo udelené jednomyselne týmto dvom disidentom, ale ako viete, mám výhradu k iným aspektom tohto parlamentu, pokiaľ ide o iránsku situáciu. V tomto čase odchádza delegácia poslancov aby viedla rozhovory práve s týmto iránskym režimom, ktorý odsudzujeme. Ja si myslím, pán predseda, že je to hanebné rozhodnutie a dúfam, že že tá delegácia, ako viete, sa skladá najmä z ľavice v tomto parlamente, nereprezentuje všetky politické skupiny ja si myslím, že iránske orgány o, budú o, rozprávať s touto delegáciou propagandistickým spôsobom, že to zneužijú túto návštevu a v čase, e, kedy e, ministri zahraničia zavádzajú sankcie pre Irán, tento parlament e, nadvezuje styky s týmto hanebným iránskym režimom a myslím si, že je to hamba pre parlament. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kelenen. Pokiaľ ide o túto cestu, rozhodla o nej konferencia predsedov, rozhodla tiež, že pred niekoľkými minútami sa rozhodlo, že táto delegácia vycestovať mám berú, berú so sebou list, ktoré predstavujú gratulácie obidvom vyznamenaným. Čiže takto sa to dohodlo na konferencii predsedov. Ďakujem. Pane Lochpiller, k rokovaciemu poriadku áno, ale nie k tomuto bodu. Nemáme to na programe. Ja som všetko, čo bolo potrebné, povedal. Ja chcem len komentovať, že nás ako výbor pre ľudské práva vyzvali aktivisti, aby sme práve túto ich činnosť podporili. Dámy a páni, konferencia predsedov sa rozhodla tak, ako som vás informoval áno, možno dosiahnuť krátkodobý účinok, ale ja si myslím, že táto záležitosť je v zmysle tohto parlamentu vyriešená. Ďakujem pekne. Sehr geehrte Damen und Herren, Vážené dámy a páni, dostávame sa k hlasovaniu. Začnem hlasovaním o šiestich pozmenujúcich